Milí kolegovia, navrhujem, aby sme začali. Už máme trošku časový sklos. Chcem vám zaželať príjemný návrat po lete. Vidím opalené tváre. Vyzeráte všetci oveľa lepšie ako v júni. Mali ste teda dovolenky e, športového charakteru, ale ste si aj odpočinuli, všetci ste v forme a teda túto formu budete potrebovať túto jeseň 2011, pretože k zvyčajným úlohám, teda preskúmanie odhlasovanie rozpočtu, ešte treba pridať zahájenie rokovaní o finančnom výhľade a bohužiaľ toto všetko prebehne v hospodárskom a finančnom kontexte, ktorý je veľmi ťažký pre ňu. Videli ste program. Ak nie sú námietky, tak považujeme tento program za schválený. Pokiaľ ide o postup preskúmania rozličných častí tohto programu. Na žiadosť spravodajcu sa pokúsime vyriešiť alebo prebrať o pol 11. správu pani Barbary Matera. To by malo ísť rýchlo. Teda medzi pol 11. a 11. by sme to chceli zvládnuť. Pokiaľ ide o ten zvyšok, tak budeme pokračovať eh, bežným postupom podľa programu No tak ako je to v News. Bod číslo 2, schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 12. 14. 13. júla. Ak nie sú námietky, považujeme tento bod do konca nášho stretnutia za schválený. Oznámenia predsedu, to je v Kobunius, čiže o tom, tomu sa nebudem venovať pracovné stretnutie zorganizovaného výborom pre rozvoj s pánom Filipom Bograndým. Um, ehm, to je človek, ktorý pôsobí v Palestíne. E, zúčastnil sa tam niekto, niekoľko kolegov. Máte zoznam disponibilných jazykov. E, toto stretnutie sa webstreamuje a máte tu aj odkazy na dokumenty o aplikácie rozpočtu 2012. Tu vítam prítomnosť generálneho riaditeľa eh, pre eh, rozpočtového výboru komisie, ktorý nám preukázal tú česť. Áno, tu je a prišiel, ale eh, ako zlý žiak ste vzadu v triede. Tak ste nás poctili svojou prítomnosťou. No a začneme. Milá Francesca Balzani, vašou správou a takisto e, Jose Manuel Fernández e, o pozícii e, parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012. Počas leta rada schválila toto v tom jedinom čítaní a Francesca by nám mohla teraz povedať, aký má pocit ohľadom tohto prvého čítania. Francesca. Grazie, presidente. Il... Ďakujem pekne, pán predseda. 27. júla, presne tak ako ste vraveli, rada ukončila čítanie. Dopadlo to tak, že 6 členských štátov bolo proti. To znamená, že 6 členských štátov nesúhlasili s, s tým čítaním rady. A tu vychádzame z toho, čo sa týka rozpočtu Európskej únie na rok 2012, E, musí dosiahnuť rast, ktorý bude vyšší ako e, miera inflácie. A to v obidvoch oblastiach, tak v oblasti pladeb, ako aj v oblasti záväzkov. No, to znamená, že bol to, bol to trošku iný spôsob, ako to celé prebehlo, porovnaní s tým, čo predpovedala komisia. Komisia rátala s tým, že dojde k výšeniu o 4 Pri záväzku by to bolo 4,9 a teraz je tu navýšenie o 2,9%, respektíve 2% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Rada predniesla rozličné argumenty k návrhu komisie a síce Prebiehalo to tak, že rada vykonala krátenie asi v 400 rozpočtových riadkoch, pričom žiaden z riadkov nebol navýšený. To znamená, že to bol ich prístup, kde chcel dosiahnuť e, krátenie. Čo sa týka platieb, tam sa vykonalo krátenie asi 3,6 miliardy a síce týkajú sa tieto e, krátenia pre všetkým okruhu 1b. Čo sa týka záväzkov, je tam krátenie v troch okruhoch, a síce 1A, 2 a 4. To sú teda tieto tri okruhy. A potom je tu aj významné krátenie v oblasti záväzkov a týka sa to síce projektu ITER. A rada totiž to zamietla návrh komisie v tom zmysle, že by sa malo poskytnúť týchto 750 miliónov v roku 2012 a znížilo sa to na 650 a overili si to vlastne s finančným výhľadom a je tam marža nevyčerpaných prostriedkov z roku 2011. No ale aby sa dosiahol súlad, povedalo sa, že je nutné uvoľniť 100 miliónov pre 7. rámcový výskumný program, čo sa týka okruhu 2, tak to krátenie sa týka predovšetkým tých tzv. negatívnych liniek, je tam iba taká umelá marža, napríklad je tu krátenie pri e, pri mlieku a ovoci pre e, deti na školách, potom okruh 4, to je zložitá oblasť, bola tu zložitá diskusia na úrovni komisie, ako aj e, na úrovni rady a síce rozhodlo sa, že sa pridá 400 miliónov k e, politike susedstva ako dodatočná podpora. Komisia chcela využiť nástroj flexibility vo výške 150 miliónov, potom sa ale navrhlo, aby sa vykonali určité presuny. A takto sa poskytnú prostriedky pre makrofinančnú pomoc, humanitárnu pomoc, potom okruh 5. A to sa týka všetkých inštitúcií. A vykonali sa ďalšie, alebo plánujú sa ďalšie krátenia pri, pri personálnych výdavkoch a je tu snaha zamraziť danú situáciu a stabilizovať počet zamestnancov. Čo sa týka agentúr, tam sa uplatnili pomerne prísne kritéria a, a systematické krátenia. Čo sa týka agentúr s novými úlohami, sa povedalo, že áno, je dôležité byť koherentný a z časti musia agentúry prevziať nové úlohy, potom sa krátia administratívne výdavky, čo znamená samozrejme určité riziko. A síce riziko pre to, či vôbec bude možné realizovať dané programy. Ten scenár vyzerá úplne ináč ako to, čo sme si predstavovali na začiatku júla, predtým ako prebehlo samotné čítanie. A teraz máme možnosť stanoviť našu stratégiu a skutočne sa zaoberať teraz tým, ako to poňala rada, aby sme sformulovali E, naše stanovisko. Teraz dovolte, aby som povedal niečo k platbám. Vieme, že to nie je vlastne, tak povediac, politický duch samotného rozpočtu. Ide o to, že tie strategické rozhodnutia sa konajú na úrovni záväzku a nie platieb. Ale zároveň musíme uznať, že tie platby sú vlastne dôsledkom záväzkov. To znamená, že ak sa budeme snažiť mať vysoké záväzky a keď potom komisia alebo rada mm, nezrealizujú to, že by naplnili tieto záväzky životom, tak vlastne by sme nemali my možnosť nejakým spôsobom implementovať naše politické rozhodnutia. To, čo chceme, je teraz ma, chceme mať politickú stratégiu na úrovni rozpočtu a chceme sa sústrediť na záväzky. Samozrejme, bude ešte možnosť hovoriť o záväzkoch, ale musím sa zobrať obidvomi oblastiami, tak e, záväzkami, ako aj platbami. Máme dokument, ktorý vyplnil z trialógu a jedna dôležitá časť sa zaoberá tým, že návrh komisie pre nás absolútne minimum, to musím zdôrazniť, absolútne minimum, ktoré nesmieme podliesť, lebo ak by sme to spravili, tak rozpočet by nemohol fungovať a nebolo by vôbec možné implementovať dané programy. No a čo sa týka záveru programového balíčka, predsa chceme tieto veci implementovať a je tam určitá medzera, ktorú je nutnú prekonať medzi e, záväzkami a platbami. To je otázka koherentnosti, musíme tu prijať strategické rozhodnutia a my sme, aj, my sme to aj veľmi jasne povedali voči ostatným inštitúciám, aj voči pánovi Barózovi. My sme povedali, že je tu určité minimum, po ktoré nechceme ísť v rámci rozpočtu. Ak by sme to spravili, boli, bola by ohrozená implementácia rozpočtu a programov. Preto, čo sa týka platieb, musíme si premyslieť našu stratégiu, ako by sme obhajovali to, čo predložila komisia. Je veľmi dôležité, aby sme nepostupovali iba čisto matematicky, čo sa týka čísel komisie. Je skutočne dôležité, aby si parlament položil otázku, aké platby, aké oblasti sú dôležitejšie ako ostatné. Ako príklad spomeniem 1b. No a potom v takomto prípade musím zabezpečiť to, aby aj v čase krízy boli k dispozícii potrebné prostriedky. Ešte raz teda k záväzkom. Tu ide pre všetkým o 1A, 2 a 4. Čo sa týka 1a, tam je skutočne nevyhnutné, aby sme overili, či sa dá, či je možné koherentným spôsobom implementovať stratégiu do roku 2020 na základe tých e, na základe návrhov, ktoré, na krátne, ktoré predložila komisia. Takže musíme si to ešte raz pozrieť, Predovšetkým musíme to porovnať s stratégiou do roku 2020 a musíme si pozrieť všetky e, rozpočtové linky, ktoré sú s tým prepojené. Okruh 4. Aj tam sú určité body, o ktorých nemôžeme ustúpiť, ako napríklad arabská jar, oblasť rozemného mora a tak ďalej. Povedali sme, že toto sú veľmi dôležité témy, tam nesmieme ustúpiť. A musím ešte raz zdôrazniť, že rozpočet samozrejme musí byť koherentný. Komisia skutočne prispela svojim dielom celej práci. Stredoborom všetko je stratégia do roku 2020 a my ako parlament sa musíme sústrediť na špecifické strategické návrhy. My nepotrebujeme nejako veľa priorít ale dôležité, aby bolo jasné, čo je pre nás dôležité a ktoré okruhy sú pre nás zásadné. Na toto sa musíme sústrediť a na to musíme sústrediť naše sily a zdroje. Vieme, že žijeme v zložitej dobe, kde sa všade šetrí a to samozrejme znamená, že aj pri, pri e, platbách musíme byť veľmi prísni. Nestačí ale iba krátiť, dôležité je si správnym spôsobom stanoviť priority, aby tie zdroje, ktoré máme k dispozícii, mohli efektívne využiť na jednotlivé ciele. Máme tu stratégiu do roku 2020, to som už vravela, to je tak povediac majákom a vlajkou loďou celého rozpočtu a preto musíme vyslať jasný signál, akým spôsobom má byť koncipovaný rozpočet. Musíme si stanoviť nízky počet dôležitých priorit. Ďakujem. Ďakujem, Francesca. Jose Manuel. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som teraz chcel hovoriť o rozpočte ostatných inštitúcií a potom prejdeme aj rozpočet Európskeho parlamentu. A rada dodržala džentlmenskú dohodu s Európskym parlamentom a nevykonala žiadne krátenia v oblasti rozpočtu parlamentu, ale rada vykonala krátenie v oblasti rozpočtov ostatných inštitúcií. Existujú inštitúcie, ktoré sa skutočne snažili a sami sa snažili a skutočne veľmi intenzívne e, a v takom zmysle predložili svoj rozpočet. Žiaľ, nebolo možné všetko zo strany rady zohľadniť a teraz jednoducho to zažívame, že doba je zložitá. Vieme, že všade, kde je to možné, sa šetrí. A viaceré inštitúcie sa skutočne veľmi snažili, vykonali zásadné krátenia svojich rozpočtov, ale napriek tomu to rada neodsúhlasila a vykonala alebo navrhla ďalšie krátenia je jasné, že to nemôžeme nechať iba tak. A skutočne je nevyhnutné, aby sme trvali na určitých e, minimách. A sú tu určité úpravy alebo zmeny, ktoré je nevyhnutné vykonať. Na no zmysle nášho rozhodnutia, ako napríklad pristúpenie Chorvátska k Európskej únii, Samozrejme vieme, že toto bude mať vplyv na rozpočet, pričom to nie je zohľadnené dostatočným spôsobom v daných rozpočtoch. A čo sa týka samotného parlamentu a čo sa týka nášho rozpočtového výboru, my sme sa vyjadrili už vlastne ku každému okruhu. Vychádzali sme z návrhu komisie, predložili sme návrhy A aj pri odhadoch sme vlastne takto postupovali a dostali sme sa do veľkého sporu s predsedníctvom, ako aj s administratívou, ste si na to spomínate. Bolo to zložité. No a my sme vykonali krátenie vo výške 50 miliónov, teraz sme na úrovni 2,3 No a ako sa plánovalo, musíme samozrejme zohľadniť to, čo pre nás vyplnulo z Lisabonskej zmluvy. Potom sú tu opravné položky vo výške vyše 10 miliónov. A to sú všetko dôsledky, ktoré súvisia s tým, že Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, máme nových členov a jednoducho toto vedeli sme vlastne dopredu, že toto bude mať e, finančný, finančné dopady. Že bolo nám to známe. Ale ja som samozrejme pripravený si vypočuť vaše názory. Nechcel by som, aby sme opätovne otvárali diskusiu od začiatku, čo sa týkalo samotných odhadov, ako čo sa týkalo samotnej dohody, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť. Vieme, že bolo zložité vôbec dosiahnuť tú zhodu, ale bol by som rád, keby som si mohol vypočuť e, názor mojich kolegov. Sú tu viacerí kolegovia, ktorí majú skutočne veľké skúsenosti s rozpočtovými záležitosťami. Bude určite zaujímavé si vypočuť váš názor na náš rozpočet, ako aj na rozpočet ostatných inštitúcií. Vieme, samozrejme, už to bolo spomínané, že doba je zložitá, musíme sa snažiť vykonať určité krátenie, ale napriek tomu je to určité minimum, pod ktoré nemôžeme ísť ináč jednoducho nebude možné zvládnuť tie výzvy, ktoré sú pred nami. No a čo sa týka našich občanov, oni od nás očakávajú, že parlament bude odvádzať dobrú legislatívnu prácu a samozrejme, že Európska únia bude vybavená potrebnými prostriedkami na to, aby vykonávala tú prácu, ktorá je nevyhnutná, ktorá je vlastne pred nami aby sme nadviazali k tomu, čo sa nám podarilo v minulosti, aby sme zabezpečili pokrok, aby sme išli tou cestou, ktorá je správna pre všetkých našich európskych občanov. Ďakujem pekne. Merci, monsieur le rapport. Ďakujem, pán spravodajca. Pán Ferm požiadalo slovo. Uh, you, <clears throat> ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne našim spravodajcom. Myslím si, že odvedli skutočne veľmi dobrú prácu vo veľmi zložitej situácii lebo skutočne musíme sa zamýšľať nad tým, ako riešiť tú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Čo sa týka našej politickej skupiny, mali sme diskusiu o viacerých možnostiach. Vieme, že sú tu viaceré možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy, čo sa týka všeobecného prístupu v tejto zložitej situácii. Jedna vec je jednoducho akceptovať prístup rady a istou cestou krátenia stanoviť si určitú minimálnu úroveň a akceptovať tie argumenty, ktoré použili členské štáty. To je možnosť, ja s tým nesúhlasím, ale môžeme o tom diskutovať. Druhá možnosť by bola tradičná, tak povediac, a síce, že aby sme sa vrátili k tomu pôvodnému návrhu komisie, ja som za to, aby sme podporili komisiu. A tretia možnosť by bola veľmi radikálna a že by sme povedali, že neakceptujeme jednoducho toto posolstvo úspor a že Eh, chceme ísť cestou radikálnej zmeny výhľadu. A potom je tu ešte jedna možnosť, ktorú sme chceli, to je selektívna možnosť, tak povediac, kde vlastne by sa vykonali eh, výrazné zmeny, ale skutočne iba v, v dôležitých oblastiach. Navýšenie by sa vykonalo napríklad v oblasti stratégie EU eh, e 2020, potom také, také veci ako zamestnanosť, celoživotné vzdelávanie a tak ďalej. To by boli naše jasné priority. Netýkalo by sa to celé, celé okruhu 4, ale iba časti, ako napríklad nástroj susedstva a potom e, programy, ktoré sa týkajú južnej časti Stredozemného mora. Vo všeobecnosti my nechceme e, jednoducho e, sa vrátiť k tomu, čo sme tu mali ako pôvodné. Samozrejme sme ochotní akceptovať určité krátenia, ale potom sú tu určité oblasti, ktoré považujeme za veľké politické priority a tam jednoducho sme ochotní skutočne zabojovať. Myslím si, že to bol najlepší prístup, ale musíme skutočne dobre zanalizovať situáciu. Nejde tu iba o politické priority, ide tu aj o možnosti, akým spôsobom môžeme implementovať prípadné nárasty. A Frančeska od začiatku vravela veľmi jasne, že jej prístup sa opiera a finančné programovanie. Dôležité je vedieť, kde sú tie prostriedky, ako je možné ich implementovať, ako je možné implementovať tieto nárasty. A samozrejme je tu ešte dôležitá vec, ktorú musíme zohľadniť. Takže politické priority, možnosti implementácie, absorpčná kapacita a tak ďalej. Myslím si, že na základe toho by sme mohli vypracovať stratégiu, ktorú by sme mali uplatniť a rovnako aj vysvetliť verejnosti z politického hľadiska. Takže to by bol náš zásadný prístup. Frančeska, Frančeska povedala, že záväzky sú dôležitejšie ako platby, áno, z politického hľadiska, ale v tejto situácii, podľa môjho názoru, musí mať skutočnú diskusiu aj o platbách. Platby, to je to, čo zabezpečuje politický rozvoj skutočne v, reál, v realite záväzky, to sú politické prísluby, tak povediac. Realitou sa to stane až tedy, ak sú z toho platby. Takže podľa mňa dôležité mať stratégiu, kde by sme hovorili aj o platbách. Čo sa teraz týka iných inštitúcií? Vieme, čo rada robí, vieme, že administratívu je, obhajovať administratívu je veľmi zložité, ale musíme si uvedomiť, že tu sa vlastne dotýkajú tej, tých kľúčových aktivít jednotlivých inštitúcií. Nie je to iba o úspory, ale vlastne narúšajú e, to jadro aktivít jednotlivých inštitúcií. Podľa mňa to nie je rozumný e, spôsob, ako to riešiť. Dôležité bolo postupovať selektívne, samozrejme akceptovať niektoré úspory, ale je nutné ochrániť e, to jadro aktivít inštitúcií, ináč sme mali problémy s implementáciou, kde by išlo o politickú angažovanosť v rámci Európskej únie. A teraz, čo sa týka nášho vlastného rozpočtu a teda rozpočtu Európskej únie, eh, Európskeho parlamentu, je to samozrejme určitý e, problém. Vieme, že tu sa za to intenzívne bojovalo, obhajovalo sa to. Zložité bude pre radu obhajovať to, že ostatné inštitúcie tam sa bude krátiť a parlament si zachová svoj rozpočet. Podľa mňa mali by sme si k tomu sadnúť, e, pozrieť si ešte možnosti úspor, bez toho, aby sme ohrozili fungovanie našej inštitúcie. Podľa mňa to by bolo z politického hľadiska nevyhnutné. Ďakujem pekne. Merci, Göran. Ďakujem, Göran. Pán Lavia. Grazie, prezidente. Credo che in primo logo bisogna... Ďakujem pekne. Najprv sa chcem poďakovať našim spravodajcom, kolegyne Balzány, kolege Fernandešovi. Vykonali ste skutočne veľmi dobrú prácu a poukázali ste na to, aké problémy sú pred nami. No a tu vyvstáva rovno prvý problém. A síce, aké vysoké sú naše očakávania, čo chceme dosiahnuť ako parlament v dobe krízy. Chceme mať cižerostivý rozpočet, alebo chceme mať rozpočet, ktorý skutočne môže teda platiť pre celú Európsku úniu a ktorý vlastne e, dokáže zodpovedať potrebám Európskej únie, aby to bol teda realistický rozpočet. Podľa môjho názoru je dôležité, aby sme mali realistický rozpočet. Teraz žijeme v čase krízy, máme tu 6 členských štátov, ktoré sú proti navýšeniu pladeb. Dôležité je to, že v tejto dobe krízy e, podarilo sa dosiahnuť navýšenie nad e, mieru inflácie, preto je dôležité vykonať úspory v rámci výdavkov. To je veľmi dôležité. Na druhej strane je veľmi dôležité, že sme sa dostali na konci viacročného finančného rámca, sme v poslednom roku a čo sa týka navýšení e, pri platbách, tak tie nesúvisia s touto situáciou tu sme v situácii, kde jednoducho musíme povedať, že musíme poskytnúť potrebné prostriedky na to, aby bolo možné ukončiť tento viacročný finančný rámec. A samozrejme musíme rozhodovať selektívne a politicky, lebo ak chceme mať rozpo- rozpočet, ktorý je zodpovedný, musíme byť pripravení rozlišovať medzi prioritnými linkami a neprioritnými linkami. Musím si povedať, čo je prioritou pre Európsky parlament a nie len vykonať celoplošne e, krátne tak, ako to spravila rada. Tie priority, ktoré sú pre nás dôležité, ako napríklad spomínaná stratégia do roku 2020, celoživotné vzdelávanie, e, program pre malé a stredné podniky, to sú oblasti, kde nechceme vykonať žiadne krátenia. Isté, sú to veľmi dôležité iniciatívy aj z hľadisky, hľadiska konkurencieschopnosti nášho systému v čase krízy a potom sú krátenia napríklad v okruhu 3a. Tam ide o, o situáciu v oblasti Stredomného mora, potom Frontex, vonkajšie hranice a tak ďalej. A jednoducho v dobe, kedy by sme potrebovali presný opak a síce posilnenie, navýšenie, takže krátenie v tejto oblasti nemá žiadny zmysel a parlament sa tomu musí vyjadriť. Bude iste nevyhnutné dobre preveriť, aké sú naše priority. Tieto priority musia byť presne zadefinované a Európsky parlament musí prísť s jasnými požiadavkami, musí trvať na tom, aby sa opätovne použil ten pôvodný návrh komisie. Musíme ukázať, že sme zodpovední, nechceme samozrejme podceňovať krízu a my ako parlament musíme zabezpečiť to, aby rozpočet Európskej únie znamenal skutočnú pridanú hodnotu. Preto je absolútne nevyhnutné, aby sme sa dobre zamysleli, aby sme vyslali jasné posolstva a to je podľa mňa úlohou parlamentu. Ďakujem. Pani Jensen? Thank you, Chairman, and uh, thank you to the rapporteurs for... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým za vysvetlenia. No a snáď by som len dodala, že stanovisko ALDE je také, že samozrejme treba sa snažiť všeobecne pozorne sledovať situáciu a riešiť ju a nemôžeme vydávať viac, ako je absolútne nevyhnutné. No a preto súhlasím so socialistickou líniou a s vysvetleniami pána Laviu, že treba hľadať jasné priority v súvislosti so zvyšovaním rozpočtu na úrovni rady. Dokonca by sa dalo povedať, že aj odporúčania komisie o niektorých oblastiach boli náročné. No a Niektoré agentúry a inštitúcie sa dostali do problémov, takže treba veľmi detálne analyzovať naše smerovanie a samozrejme hľadať nejaké možnosti ďalších škrtov. No, zdá sa to zvláštne, keď sa pozrieme na priority Európskej rady. Prečo znižujú rozpočet tej arabskej jary alebo revolúcii v Severnej Afrike a prečo znižujú rozpočet Frontexu. To je zvláštne. Viem, že niektoré krajiny hlasovali proti návrhu rady, a pretože si mysleli, že krátenie pre výskum bolo obrovské. No a je to proti stratégii Európa 2020 a nemôžeme to akceptovať, takže treba hľadať oblasti, kde chceme obnoviť úroveň financovania alebo prekročiť návrh komisie hľadať realistické čísla. Ďalej sa tu hovorilo o záväzkoch a platbách. Myslím, že sme sa poučili z toho, že záväzky sú pre parlamenta a platby sú pre radu. Možno to, na tom bude niečo pravdy, ale na tiež, nás tiež zaujímajú platby. A teraz vidíme, že komisia prevádza peniaze s programov a ešte nevieme, či sa budú dať vykonávať, či budú vykonávané do iných programov. Takže sme v situácii, kde vidíme a kde záleží na tom, či budú sa číslo zhodovať a tým predídeme problémom, pretože rada nedokáže nájsť nejaké nové prostriedky, tomu nesmieme uveriť. Takže musia nás zaujímať aj platby. Ja súhlasím s tým, že priorita, na prioritu bude mať 1A, zahraničná politika, čo potrebujeme obnoviť. A potom je to tá zvláštna vec, že v polnospodárstve sa využíva clearingový účet, alebo clearingové účtovníctvo. To by sa mohlo podľa mňa robiť inteligentnejšie ako teraz. Niektorí z našej skupiny by chceli ďalšie škrty v štruktúrálnych fondoch. No neviem, či dokážeme o tom presvedčiť celú našu skupinu vôbec a nevieme, či dokážeme presvedčiť celý parlament, ale argument znie nasledovne Poprvé, čo sa týka záväzkov, máme veľmi veľa peňazí odložených tak bokom pre štruktúralne fondy. A boli by sme radi, keby niektoré z týchto záväzkov sa dali do rezervy. A boli by sme radi, keby nám rada niečo, rada komisie niečo vysvetlili o tom, ako, čo s tým budú robiť je 200, 200 miliard eur v záväzkoch tých tzv. RALS. Čo sa s tým stane? Zrušia sa tam niektoré záväzky, alebo čo sa stane ďalej, čo sa týka platieb. Viaceré členské štáty považujú za náročné realizovať projekty financované zo štrukturálnych fondov a programov, pretože majú domáce problémy verejnej financií. No a rozpočet pre platby je len ona toho, čo bude. Viackrát sme sa presvedčili, že tento odhad je vysoký, takže ako budeme krátiť platby, tak možno toto je to miesto, kde by sme to mali urobiť. Isté nie platby v 1A, určite nie v kategórii 4 a myslím, že treba byť opatrný aj v kategórii 4. Ďakujem pekne a teraz Helga Trupel. Ďakujem predseda. Ja na úvod a sa budem venovať tým štyrom scenárom, o ktorých hovoril aj Goran. Hovoril, že treba hovoriť o všetkých, aj keď on je rozhodnutý pre štvrtý scenár podľa môjho názoru. Nemusíme o nich hovoriť o všetkých. Podľa mňa musíme hovoriť o reálnych stratégiách, pretože vaše prvá vec a, a akceptovateľné stanovisko rady, ak by sme to urobili taká, tak všetko, čo sme urobili doteraz, je zvláštne. Tak voči komisii, a nebrali by sme vážne to, o čom sme hlasovali. Takže preto myslím, že to nie je prípustné a nechcela by som o tom hlbkovo hovoriť. Myslím, že to je najlepšie, ako to spraviť, pretože rada nám predložila, že tie narasty sú podmienené len infláciou, Ach, oni sa snažia o lepší manažment, lepšie riadenie. To je pre mňa priateľné. No a samozrejme oni chcú úspory a majú silný populárny argument, že musíme šetriť v členských štátoch a preto aj EÚ musí urobiť to isté. To je všeobecný argument a my musíme reagovať na tento argument a to je našou hlavnou úlohou. No a preto som v Berlíne sa stretla s eh, nemeckými vyslancami. Bol tam zástupca eh, boli tam zástupca z Polska, eh, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, no a hovorili, že čo chcú je v európskom záujme. Oni povedali, že chcú lepšie riadenie, ale tiež hovoria, napríklad, že chcú zachovať britský rabat. Ale musí byť všetko inteligentné, treba veľa zmeniť, ale na národnej úrovni chcú udržať všetko na rovnaké úrovni a sledujú len svoje egoistické národné záujmy. Takže taká je situácia a týmto problémom čelíme. Otázka teraz nie, čo sa dá robiť. Je tá vec, čo povedala Anse Jens a Jensen, sú tu interné konflikty a my z toho musíme vyťažiť maximum, pretože medzi platcami a príjemcami sú protiklady. No a otázka je, či väčšina parlamentu zastúpi nejaké záujmy v nejakých konfliktoch. Napríklad, čo chcú či naši, našimi prioritami sú priority uh, príjimateľov, tých krajín, ktoré príjmajú prostriedky. Ďalej treba jasne na politickej úrovni povedať, čo je spoločný európsky záujem, a totiž lepšie investície, zvýšená schopnosť tvorba pracovných miest a snažiť sa dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020, pretože to, tak vo všeobecnosti, sú naše spoločné ciele, na čo sme sa už dohodli. No a otázka je, či budú sledovať tieto nové investície. No a sledujem a podporujem Goranovú líniu Čiže všetko, čo sa označuje schopnosť pre Európsku úniu do roku 2020, no a na druhej strane je jasné, že v našej krajine podporujeme Európske hnutia, mládež, a to je spoločné stanovisko, čo práve povedala Rada. No a preto myslím, že našou jedinou šancou v týchto politických podmienkach, keď sme pod takým tlakom, je tvrdiť, že aké sú spoločné záujmy, ako sa Európa môže obnoviť. Že iste treba do určitej miery príjmať úsporné opatrenia, ale to nie je jediné riešenie Potrebujeme kombináciu úsporných opatrení a investícií. To je jedinou politickou šancou. No a dúfam, že to občania tiež aj občania, pretože ich záujmy sú spojené s novými investíciami a konkurencieschopnosťou. A to podľa mňa by mali byť naše argumenty. Ďakujem. Ďakujem Helga, to bolo veľmi jasné, pán Ellis. Ďakujem pekne porovnaní s pánom Fernom som sa nestretol so svojimi kolegami zo skupiny. Môj osobný názor, eh, ktorý teraz prezentujem, eh, je taký, že naša skupina eh, súhlasí s celkovým zmrazením v súlade s infláciou z leta, čiže okolo tohto percenta z minulého roka, ale čo by sme chceli urobiť zosúladiť e, to s ostatnými predrečníkmi v mojom príspevku teda a hlavne v súlade so spravodajcom a z, v súlade s pánom Fermom, pretože sa mi zdá, že ak e, je medzinárodné prostredie také, že sú obmedzené zdroje, veľké dlhy, e, jediný spôsob, jediný zdroj sa zdá, financovania sa zdá prichádzať z Číny, a to nie je celkom v súlade s našou politikou. Musíme sa teda pozrieť na priority, kde chceme vkladať prostriedky a preto rozumný prístup pre rozpočet 2012 je zanalizovať, kde dospela stratégia 2020. E, Toto bolo dohodnuté. Na to sa musíme sústrediť predovšetkým a v západnom svete máme túto skutočnú diskusiu o raste a zamestnanosti. Je to jedno, či je to len rast alebo len zamestnanie, či o tom hovorí socialista alebo konzervatívny predstaviteľ, e, ale ako pozdvihnúť naše e, hospodárstva smerom k rastu, ako znížiť infláciu, kvantitatívne, kvantitatívny easing, to je jeden z nástrojov. Jedine takto môžeme dosiahnuť rozdiel a získať dôveru ľudí v našu hospodárskú budúcnosť. Ale taktiež platí, tak ako povedal pán Ferm, e, hľadať veci, ktoré sú presaditeľné. Nemá zmysel vynakladať veľké prostriedky na niečo, čo sa nedá implementovať pretože to nie je efektívne využívanie obmedzených zdrojov. Uh, Druhý argument, ktorý sme ešte nezvážili, ale bol v Frančeskovej správe, a síce, či urobíme úspory v existujúcich riadkoch, tu by sme mohli urobiť reálnu analýzu. Bez ohľadu na to, kto o tom hovoril, musíme zistiť, kde môžeme ušetriť v existujúcich politických projektoch. Čiže ja mám um, ehm, 16 otázok na komisiu ktoré som formuloval počas leta. E, pozrel som sa na to, kde bola implementácia po 90%, kde sa veci implementovalo, prečo implementácia nebola dobrá. A keď e, počítame všetky tieto otázky, tak dospejeme k sume viac ako 2 miliárd, kde je možné urobiť úspory. A ja skôr preferujem takýto prístup ako prístup rady, ktorá len veci osekáva. Čiže musíme vybrať veci, kde nie je dostatočná implementácia v rozpočtových riadkoch. A v prípade predkladania pozmeňujúcich návrh chceme navrhnúť takéto oblasti úspor bez toho, že by to ovplyvnilo zásadnú implementáciu politiky, ktorá nás najviac zaujíma. No a ešte na záver otázka parlamentného rozpočtu. Podobný prístup uh, Zaujíma ma to, čo hovorí pán e, Ferm. Kde možno urobiť úspory v parlamentnom rozpočte? Myslím si, že smerom k štrt, škrtom nenájdeme veľkú podporu, nenájdeme väčšinu, ale myslím si, že princíp e, multilingualizmu to nikto nespochybňuje Môžeme žiadať o tlmočníkov, aby sem prichádzali, ale keď prichádzajú do pracovných skupín, kde nie sú žiadni účastníci, Niekedy máme systém tlmočenia, systém prekladov, kde ak si zoberieme dnešný parlamentný rozpočet, až 50 parlamentných zdrojov sa vynakladá na tlmočenie a preklady priamo či nepriamo. Myslím si, že toto je oblasť, kde bez toho, že by sme ovplyvnili princíp multilingualizmu, by sme mohli e, tiež ušetriť e, značný objem prostriedkov. Ďakujem pekne, James. A teda ešte stále Spojené kráľovstvo, slovo majú socialisti pán Fogen. Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa sústrediť hlavne na ostatné inštitúcie, Chcel som ale ešte komentovať e, návrhy liberálov, aby sme sa pozreli na škrety v platbách na štrukturálne fondy. Myslím si, že toto by bolo hospodársky a politicky nerozumné ekonomicky nerozumné preto, lebo my by sme sa mali snažiť vložiť prostriedky do rastu a zamestnanosti. To má hlavný vplyv na celú Európsku úniu. A myslím si, že je to politicky nerozumné preto, lebo v mnohých e, komunitách ten najviditeľnejší, e, najviditeľnejšia prítomnosť EÚ sú práve štrukturálne projekty. E, tieto projekty sú veľmi dôležité, takže škrtať ich by bola politická chyba. Teraz sa vrátim k ostatným inštitúciám a chcem poďakovať pánovi Fernandesovi spravodajcovi za túto prácu, ale aj za jeho postoj k rozpočtu ostatných inštitúcií. Ako ste správne povedali, Rada navrhuje škrty v administratívnom rozpočte takmer pre všetky inštitúcie s výnimkou Európskeho parlamentu kvôli tej džentlmenskej dohode. Takže v tejto etape parlament e, má náraz 2,3%, čo je náraz, na ktorom sme sa rozhodli, e, na ktorom sme sa dohodli s rozšíreným predsedníctvom e, na konci roka. Takže 23 náraz. Možno, že kolegovia zvažujú aj ďalšie nárasty navrhované v iných inštitúciách pre ich administratívne rozpočty napríklad. Rada chce znížiť svoj rozpočet o 5,4 a komisia zvyšuje svoj rozpočet iba o 0,04 Takže myslím si, že by sme mali zvážiť, či by bolo politicky múdre pozrieť sa na určité e, vybraté úspory v našom rozpočte, v budovách energie a tak ďalej. Nebude to jednoduché po ťažkých diskusiách, ktoré sme mali e, s Bírom, e, ale mali by sme urobiť nejaký pokus, aby sme identifikovali niektoré úspory. Určite socialisti budú chcieť predložiť niektoré návrhy v tejto oblasti. Pokiaľ ide o ostatné inštitúcie, ako pán Fernández povedal, rada navrhla e, krátenie hlavne na cestovné náklady, diety a náklady na tlmočenie. Pokiaľ ide o výbor regionov, e, tak rada hovorila, že chce znížiť ich zvýšenie o 0,2 na 0,04% a pre ekosok je to ešte horšie. Navrhuje sa žiadne navýšenie, nie navýšenie o 1,5%, ale škrt o 0,05% v ich rozpočte, čo samozrejme veci veľmi skomplikuje, hlavne teda e, fungovanie e, rozličných oddelení. Mali by sme sa teda pozrieť na tento rozpočet e, Mm, určitá časť rozpočtu by mala byť zachovaná, aby mohla táto inštitúcia fungovať e, primeraným spôsobom a predložíme pozmeňujúce návrhy v tomto zmysle, aby tu boli povolené určité mm, menšie nárasty v ich rozpočtoch. Ďakujem, milý kolega, pán Salvator Garika. Pán predseda. Niektoré z príspevkov zo strany kolegov by mali byť zrejme základom nášho rozhodnutia po implementácii Lisabonskej zmluvy. Vieme, že situácia a naše kroky by nemali byť len politické. V oktobri budeme um, mať zmierovacie konanie a z tohto dôvodu musíme mať jasnú a reálnu pozíciu pred tým, ako sa toto stane. ak rada vydáva len e, jednostranné rozhodnutia, budeme mať problém. To sa stalo aj v minulosti. V roku 2012 vieme, že pokiaľ ide o finančné programovanie členských krajín, toto bude jeden z najhorších rokov. Vieme, že sú tu rozpočtové obmedzenia aj na národných úrovniach a bohužiaľ toto bude mať e, aj vedlejší efekt na európsku úroveň. Rada vo svojom e, čítaní sa snaží škrtať platby aj záväzky a podľa nich tieto škrty nebudú príliš radikálne, budú absorbované e, v národných e, financiách a budú zamerané na zvýšenie efektívnosti, ale bez zdrojov na úrovni európskych inštitúcií budeme svedkami toho, že tu budú škrty aj v záväzkoch, ktoré sa priamo pocitia alebo odzrkadlia v platbách. To znamená, že prakticky tu nebude žiadne nové financovanie a budeme musieť čerpať z nástrojov pružnosti. Takže poprvýkrát tento rok bude potrebné prijať kľúčové rozhodnutia v rozpočtovom výbore a naozaj si stanoviť presné priority. Politické skupiny sa budú musieť zjednotiť a dosiahnuť e, širokú dohodu. Ak sa skončia alebo ukončia programy, ktoré boli v minulosti považované za dôležité, aby sme zabezpečili to, že kľúčové projekty budú môcť pokračovať. Tie, ktoré sú považované za kľúčové. Toto sú vlajkové lode. Samozrejme, nie všetky tieto projekty budú pokračovať a mm, moje myšlienky som predstavil, ale som si istý, že každá politická skupina má svoje kľúčové priority a momentálne je potrebné hlavne to, aby sme mali širšiu politickú podporu alebo jednotu ako v minulosti, pretože nebudeme mať prostriedky k tomu, aby sme úspešne ukončili všetky projekty, ktoré by parlament chcel presadiť. V Európskom parlamente máme situáciu, kedy bude potrebné pristúpiť k škrtom. Mnohé inštitúcie urobili škrty alebo zvyšovali veci pod úrovni inflácie alebo tam boli aj e, škrty, e, ktoré boli e, reálne aby mohli tieto inštitúcie fungovať, e, budú musieť, musieť navýšiť financovanie aspoň na úrovni 2%. Máme pocit, že návrhy, ktoré boli predložené, nebudú dostatočné pre mnohé z týchto inštitúcií, preto aby tieto hladko fungovali. Takže pravdepodobne bude potrebný 5-percentný nárast. Znovu chcem pripomenúť, že v nasledujúcom finančnom e, období programovania. Veľká časť našich zdrojov sa mm, stratí, teda bude to tu potrebná dodatočná snaha, aby sme definovali priority a e, zoškrtali projekty, aby sme mali silnú rokovaciu, silnejšiu rokovaciu pozíciu. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pripájam k tomu, čo bolo povedané až doteraz. Myslím si, že vidíme, že sme v období, ktoré je veľmi náročné a otázka je, či e, rozpočet EÚ umožňuje mať európsku pridanú hodnotu v niektorých programoch. Myslím si, že sa musíme sústrediť, tak a to povedal pán Lavia, na niekoľko priorít a maximálne sa na ne zacieliť. Ľutujem, že sú tu škrty ktoré sa zrealizovali, hlavne v Frontex, Frontexe, ale tiež vo všetkom, čo sa týka e, napríklad vesmírnych e, programov alebo niektorých agentúr. Je to paradox dnes v čase krízy. Agentúry, ktoré sú spojené s finančnými trhmi samotnými, majú znížené zdroje. Potrebujeme všetky politické skupiny, aby sme si stanovili priority spoločne, aby sme sa pozreli na to, či je možné veci trochu zlepšiť. Otázka ITER, tá zostáva otvorená a náš rozpočtový výbor musí e, taktiež prispieť svojou tehlou e, do stavby takéhoto múru. Možno sa nás to netýka priamo, ale je potrebné využiť ale rozpočtové prostriedky preto, aby sme vyvinuli tlak na niektoré európske združenia. Všetci sme počuli e, o európskom programe pomoci tým najchudobnejším a teda musíme mať právny základ. Je potrebné využiť rozpočtové prostriedky preto, aby sme vyvinuli tlak na niektoré členské krajiny alebo európske inštitúcie, aby sme našli politické riešenie, pretože tu ide o, aspoň teda podľa mňa, o niečo, čo má veľký vplyv a mm, škodí to obrazu EÚ v čase krízy. A ešte k rozpočtu Európskeho parlamentu. Myslím, že je potrebné nájsť vyváženú pozíciu. Minulý rok som bol medzi tými, ktorí chceli sa vyhnúť tomu, aby sme mali príliš veľké navýšenie nášho rozpočtu a zároveň e, ale nesmieme e, spadnúť do opačného extrému. Nájsť rovnováhu medzi týmito dvomi pozíciami. Jeden z rečníkov to pripomenul, musíme sa pozrieť na hlavné rozpočty, hlavné položky a vieme, že jedna z nich sa týka práve nákladov na preklady. A tu sú veci jednoduché. Ak nechceme ovplyvniť princíp viacjazyčnosti, je potrebné zmeniť spôsob, akým využívame tlmočníkom. Drahé je to, keď voláme externých tlmočníkov preto, lebo máme stretnutia v útorok a v štvrtok a teda tieto stretnutia musíme um, rozložiť od pondelka do piatku. Um, možno je potrebné symbolické gesto, ale podľa mňa netreba dnes otvárať diskusiu o revízii štatútu poslancov. K rozpočtu parlamentu je potrebné vyvinúť snahu v oblasti e, viditeľnosti, ale ukázať aj dôležitosť úlohy parlamentu, hlavne v rámci Lisabonskej zmluvy. No a na záver, myslím, že e, tak ako to povedal Salvador, dnes je veľmi ťažké pre nás e, zavážiť v diskusiách, keď nemáme stanovené priority. Ale ak sa nezhodneme, ak nevyvinieme dôležitý tlak na túto diskusiu, ktorá je hlavným princípom vlastných zdrojov, pretože musíme mať vlastné zdroje, tak stále budeme mať tieto ťažkosti v rokovaniach s rozličnými inštitúciami. V poriadku, ďakujem pekne, milí kolegovia. Navrhujem, aby sme uzavreli túto diskusiu k takémuto zásadnému bodu. Naozaj tu vidím konvergenciu v názoroch jednotlivých eh, skupín. Vidíme, že sme v situácii, ktorá je ešte horšia ako minulý rok. V podstate na strane rady máme dve kategórie krajín. Krajiny, ktoré majú obrovské rozpočtové ťažkosti, ktoré potrebujú podporu svojich partnerov a únie a od ktorých nemôžeme žiadať, aby zvýšili svoje príspevky na financovanie európskeho rozpočtu a krajiny, ktoré musia financovať zo svojich národných rozpočtoch pomoc krajinám, ktoré majú ťažkosti v EÚ. Tieto krajiny musia ratifikovať vo svojich národných parlamentoch teda sú to krajiny eurozóny, túto pomoc, ktorá sa udeluje krajinám EÚ, ktoré majú ťažkosti a videli sme vo viacerých krajinách, aké sú s tým spojené politické problémy. Takže chápeme, že situácia v Rade je ešte ťažšia ako minulý rok. Zároveň to, čo povedal Goren ako možnosť číslo 4, je to prístup, s ktorým mm, väčšina súhlasí. Či už ide o úroveň e, záväzkov alebo pladieb, musíme vyčleniť pridanú hodnotu, musíme sa sústrediť na niektoré priority koherentné s EU 2020 a s potrebou obnoviť rast a konkurencieschopnosť EÚ a zabezpečiť rozpočtovú disciplínu. Toto je taká dilema veľa, e, bolo tu veľa hlasov o dodatočnej snahe, ktorá je potrebná v rozpočte Európskeho parlamentu. A ja som pozval podpredsedu Pitelu, ktorý je poverený touto otázkou v Bíre, aby predložil eh, svoj názor po hlasovaní v rade, aby sa pripravilo Ehm, teda keď sa bude pripravovať ehm, prístup Chorvátska. Pre radu je tu magické číslo 2,91%. Minulý rok e, to bolo číslo pre platby, tento rok e, to je číslo, o ktorom sa bude hlasovať e, v záväzkoch. Skutočnosť je taká, že rada chce obmedziť platby podľa inflácie 2,02%. To je inflácia, e, ktorú, o ktorej hovorí Európska komisia. Je pravdepodobné, že to bude trošku vyššie. Dobre, takže teraz by som navrhoval teda spravodajcovia počuli e, názory, keďže nás tlací čas ale ak teda nebudete naliehať, tak ja nebudem dávať opätovne e, spravodajcom slovo. Pripomínam, že k lehotám 8. september, teda dnes, do poludnia, výbory e, majú e, svoje lehody na predkladanie pozmeňujúcich návrhov návrhov. Politické skupiny majú termín 15. september, budúci týždeň. A hlasovať. Teda budeme hovoriť opätovne o rozpočte 22. septembra a potom budeme mať veľký hlasovací týždeň 4., 5. a 6. oktobra. Dobre, ďakujem vám. A teraz môžeme prejsť k bodu 4. Prepačte. 5, k bodu 5 dnešného programu. Nie, prepačte. O tom sme teraz hovorili. Takže môžeme prejsť k bodu číslo 6. To je návrh opravného rozpočtu číslo 5 k návrhu teda pokiaľ ide o ostatné inštitúcie. Predtým, ako dám slovo Helge, chcem informovať rozpočtový výbor, že počas letnej prestávky sme nás oslovila Rada a komisia návrhom zrýchliť proces preskúmania opravného rozpočtu číslo 4. A že potom, ako sme oslovili koordinátorov a s ich súhlasom som dal som súhlasil v mene rozpočtového výboru, teda s výhradou vášho súhlasu, Prečo? Lebo ide dodatočný prostriedok eh, pre agentúru Frontex, ktorá potrebuje alebo musí čeliť dôsledkom arabskej jary. Čiže tu bola veľká naliehavosť a tým pádom za takýchto okolností harmonogram sa mal modifikovať následovne 13. septembra Opravný rozpočet číslo 4 sa mal schváliť bez zmien zo strany rady 14. septembra do poludnia lehota pre predkladanie pozmeňujúcich návrh pre náš rozpočtový výbor. 22. septembra budeme hlasovať v rozpočtovom výbore na schválenie v pléne na septembrovej plenárke, na druhej septembrovej plenárke. To znamená, že musíme vyvinúť snahu, aby prípadné pozmeňujúce návrhy boli predkladané len v angličtine navrhuje to Francúz, čiže to je obeď, ktorú musíme priniesť. Takže k Peťke Elga. Thank you, chair. Ďakujem, predseda. Návrh obtovného rozpočtu číslo 5 sa týka úprav eh, úprav rozpočtu pre ES a Európsky úradník na ochranu eh, údajov, údajov to znamená Mm, zmenu z postov AD 14 na 15. Je tu, prekladáme tu, alebo upozoríme na povinnosť mm, dosahovať nariadenie a mm, na to, že je odôvodnené takýto upgrading. Avšak nariadenie hovorí o tom, že komisia môže predložiť návrhy opravného rozpočtu, ak sú nevyhnutné výnimočné alebo objavene výnimočné uh, ne, alebo nepredpokladané okolnosti. Podľa môjho názoru zatiaľ nie je e, nevyhnutný dôvod na e, tento postup, či sa dá ľahko urobiť v rámci rozpočtu 2012 a preto si myslím, že nemáme, nemôžeme prijať e, úpravy v tejto fáze aj kvôli tomu, aby sme predišli tomu, že inštitúcie spustia postup návrhu úpravného rozpočtu pre také malé služby a ďalej Európska služba pre vonkajšiu činnosť, tie by chceli zmeniť 40 dočasných pracovných miest na trvalé. A dôvodom je rozhodnutie Rady z 2020, ktoré predpokladá, že keď Európska ESVČ dosiahne plnú silu, tak zamestnanci z členských štátov by mali byť na trvalých miestach. No a EAS by chcelo zmeniť zariadenie viacerých pracovných miest. No a dôvodom je, že pravdepodobne bolo možné predpovedať služobné zariadenie nových zamestnancov v minulom roku. A to je typický problém pri zriadovaní nových inštitúcií. EuroSVČ tiež musí zriadiť svoj plán pre kariérny postup. No a to spôsobuje potrebu rozpočtových prostriedkov výške 1,4 milióna eur, aj keď e, v súčasnom rozpočtovom procese nepotrebujeme e, žiadne navyšovanie, pretože ten návis je už zaradený do rozpočtu na rok 2012. No a preto ja už som vyjadrila na poslednom zasadnutí e, pochybnosti kvôli nepomere vysokých a nízkych postov v rámci SVČ a to sa stalo problémom tiež na výbore AFETA, e ako aj v rámci e, diskusí o rozpočte na rok 2012. Je tu prepojenie e, z, na debatu o rozpočte na rok 2012. No. Afet navrhuje znížiť počet vysoko postavených úradníkov. No a my si počkáme aj na stanovisko rady, ktoré bude, e, ktoré bude prijaté 12. septembra. Ja som e, za to, aby sme minimálne mali kritický prístup k plánu ESVČ. Diskusia o 5. alebo o opravnom rozpočte číslo 5 a tiež je dobrou príležitosťou e, žiadať väčšiu mieru transparentnosti v ESVČ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne do no, slovo teraz eh, veľmi stručne, prosím, pretože eh, máme ešte bohatý program pre celom Josefovi Manuelovi. Ďakujem pekne tiež, no veľmi stručne. Chcel by som povedať, eh, že tieto pochybnosti našej kolegyne Helgi Trupel ehm, veľmi dobre chápem a podporujem. Ona je kňou pre túto tému. Ja ďakujem aj za jej prácu a je celkom jasné, že túto situáciu musíme správne odôvodniť a je jasné, že tu je nepomer v porovnaní s inými inštitúciami. Čo sa týka tých vyšších postov, AD14 a AD15 je v rámci SVČ je oveľa viacej týchto vysokých postov v porovnaní s inými inštitúciami. Je tam oveľa viacej postov AD 15, 14 a 16 z percentuálneho hľadiska, teda videné v porovnaní s inými inštitúciami. A treba sa zaoberať tým, či to má nejaké odôvodnenie. Je to teda spravodlivé, alebo má táto inštitúcia nejaké osobitné postavenie? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja tiež budem veľmi stručný, čo sa týka prvej a Európskeho úradníka ochranu údajov, keď som sa prvýkrát na to pozrel, nemyslel som, že tam bude problém, pretože to je len jeden post, ale ehm, ja podporujem spravodajkyňu v tom, že nie je celkom jasné, či toto je správny a optimálny postup a čas. Ďalej, čo sa týka SVČ, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, myslím, že máme ešte čas a po, ako spravodajníka chceme viac informácií, hlavne viac informácií o nábore zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Počuli sme našich spravodajcov a upozorňujem, že rada by mala predložiť svoje stanovisko 12. septembra a potom uvidíme, ako budeme reagovať na tento návrh Európskej komisie o opravnom rozpočte číslo 5. Kolegovia, navrhujem, aby sme teraz prešli na bod či pani Matera teda bod číslo 14 až 20. Je tam celá séria návrhov, ktoré sú spojené s, fondom prispôsobenia sa globalizácii. Grazie, prezidente. Gradirei presentare... Ďakujem, predseda. Ja by som veľmi rada predložila štyri nové žiadosti a využite prostriedkov z Fondu na prispôsobenie globalizácii. Prvá je z Portugalska, je to 600 6800 zamestnancov, ktorí boli prepustení v Santa Marii, žiadajú podporu. Oni boli zamestnaní v oblasti obuvníctva a veľmi ich zasiahol Zasiahla ich veľmi kríza, je to asi 1 450 tisíc, čo vyžaduje podpora. Ďalšia žiadosť je z Dánska. 325 zamestnancov prepustení zo šiestich podnikov pracovali v strojárenskom priemysle. No a žiadajú 3 milióny 950 tisíc eur. No a tretou žiadosťou je podpora pre 678 zamestnancov z Arnsbergu. A je to z automobilového priemyslu v roku 2009 e, v dôsledku hospodárskej krízy sa prepadal predaj automobilov no a toto okrem toho, že to podporuje pracovníkov, tento fond, ktorý podporuje zamestnancov, tak e, podporuje tiež prípady, keď takýto dopad je spôsobený súčasnou hospodárskou krízou. V prípade Arnesbergu a Düsseldorfu je tá čiastka 4 milióny 350 tisíc eur. No a posledná žiadosť je francúzska. Predstavená konzistentnejšiu podporu, ktorú kedy v histórii Fond pre podporu prispôsobenie globalizácii poskytol táto podpora. Túto podporu dostanú zamestnanci nadnárodnej spoločnosti a Renault. Je to 3 milióny 580 zamestnancov no a žiadajú z Fondu globalizácie od EU 24 miliónov 493 tisíc eur. a je ja za pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je dnes po obede o 15. a 22. sa bude na výbore hlasovať a schválenie na plenárke, ak všetko pôjde hladko, by sa malo uskutočniť na druhom plenárnom zasadnutí v septembri. Tým, som sa dostala záveru a chcel som sa spýtať, či môžeme hlasovať alebo či chce predseda zvážiť v prípade tých žiadostí, o ktorých budeme hlasovať. Sú tam 4 žiadosti z Holandska. Či ja k tomu mám niečo povedať, alebo nie? Ďakujem. Ja som pripravený predložiť to na hlasovanie k agende, ktorá sa predkladá prvýkrát dnes ráno zo strany Matera. Sú k tomu žiadosti o slovo? Nie. Nie, prepačte. Nech sa páči. Pani Gralie. Len chcem povedať pani spravodajkyni, že v súvislosti s výborom pre zamestnanosť sme predložili pozmeňujúce návrhy, Ide o žiadosť Renaultu, ktorú ste predložili o právnenie. To bolo jedna z najväčších uh, sum e, požadovaných z tohto fondu. Takisto to trvalo najdlhšie, pretože tá žiadosť prišla pred dvomi rokmi a je to, súvisí to s 800 približne 800 zamestnancami, ktorí prišli o svoje pracovné miesta, takže je tu návrh zlepšenia preto, lebo niektorí zamestnanci nežiadali o podporu z tohto fondu preto, lebo mali možnosť dobrovoľne odísť do dôchodku, ale národný reformný eh, program pre dôchodky eh, do toho zasiahol a tam je 18 mesiacov bez príjmov pre týchto zamestnancov. Museli si teda nájsť eh, pracovné miesto títo ľudia vo veku, kedy to je veľmi ťažké a teda ich úroveň um, boli teda poškodení, pokiaľ ide o výšku ich dôchodku. Navrhujeme teda niektoré zmeny v porovnaní s návrhom, ktoré, návrhmi, ktoré sme predložili roz, výboru pre zamestnanosť. A to som chcel povedať, chcela povedať spravodajkyni. Ďakujem, hovorí predseda. Teraz navrhujem, aby sme hlasovali o štyroch holandských e, projektoch, hovorili sme o nich a napriek neprítomnosti niektorých našich holandských kolegov, ktorí sú teda najaktívnejší vo výbore, navrhujem, aby sme hlasovali. Mám tu zoznam pozmenujúcich návrhov, ktoré sa týkajú všetkých týchto bodov. Máte hlasovací zoznam? Všetci máte hlasovací zoznam, môžeme hlasovať. Pokiaľ ide o jednotku, spravodajkenia je za, kto je za? Ďakujem. Proti? Budeme počítať. Kto je za? Proti? 10 schválený. Pozmeňujúci návrh 2 pána Alvára. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Proti. Veľké skupiny. Zdržal sa. Konzervatívci. Zamieta sa. Trojka. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Musíme to spočítať. Proti? Viac ako 6. Zdržal sa, zamieta sa. Štvorka, pána Alvara, kniha je za. Kto je za? Veľká väčšina proti. Zdržal sa. Nikto. Schválený. Peťka. spravodajkyňa je proti. Kto je za? Proti. Zamieta sa šeska, pána Spravodaj knie proti, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Sedmička, spravodajkynia je tiež proti, kto je za? Pätnásť. 16 proti. Takže sedmička bola schválená. Ďakujem. Záverečné hlasovanie. Ešte kto je za? Proti? Zdržal sa? Takže správa bola schválená. Blahoželáme spravodajkyni. A teraz budeme hlasovať unblock bezprostredne o, o príslušných prevodoch. Takže 13, 14, 15 a 16. Kto je za? Mala by to byť rovnaká väčšina proti. Zdržal sa. Dobre, rovnaký výsledok hlasovania. Blahoželáme spravodajkyni a budeme oficiálne informovať holandských kolegov e, rozpočtového výboru o výsledkoch tohto hlasovania. Som presvedčený, že budú vďační a hlavne v súvislosti s programami s ostatnými partnermi EÚ. Môžeme sa teraz vrátiť k bodu číslo 7 a 8 nášho dnešného programu rokovania o viacročnom finančnom rámci. K ostatným hlasovaniam sa vrátime neskôr. Viedrečný finančný rámec. Tu by sme mohli pracovať rýchlo, pretože ja nechcem, aby sme otvárali nejakú zásadnú diskusiu ide o informácie. Viete, že vďaka odhodlanosti Európskeho parlamentu, počínajúc e, pánom Buzekom a samozrejme rozpočtovým výborom, v rokovaniach o rozpočte 2011 sme dosiahli medzi iným to, že predsedníctva, po sebe idúce predsedníctva rady súhlasia s tým, že sa bude implementovať postup, kde sa umožní skutočná výmena názorov a neustále rokovanie o finančných výhľadoch počas celej práce Rady o finančnom výhľade. Je to veľká premiéra v porovnaní so situáciou, ktorá mm, tu bola v minulosti. Poľské predsedníctvo dokonca mm, prišlo k tomu, pristúpilo k tomu, že pozvalo delegácie, delegáciu rozpočtového výboru, aby sa zúčastnila na neformálnom stretnutí Rady pre všeobecné otázky, ktorá mala na programe prvú výmanu názorov o finančnom výhľade medzi iným a teda mali sme štyroch kolegov, ktorí tam išli a sedeli za stolom s ministrami Ďakujem im, vypracovali písomnú zápisnicu, ktorá, ktorú dostanete všetci. Rokovania samotné začnú na budúci pondelok. To bude formálne stretnutie Rady pre všeobecné otázky a v súlade s týmto osobitným postupom tomu bude predchádzať a bude na to nadväzovať stretnutie delegácie rady, ktorá bude zložená z troch ministrov mm, prezidentského tria a títo budú, budú diskutovať e, s našou delegáciou pred tým, ako Rada pre všeobecné otázky preskúma tento bod. Delegácia rady sa stretne s delegáciou parlamentu a potom čo sa mm, dokončí práca Rady pre všeobecné otázky. Okamžite potom rovnaká delegácia Rady, teda tria, e, poľského predsedníctva, dánskeho ministra a cyperského ministra sa stretne, aby informovala delegáciu parlamentu. To znamená, že parlament musí určiť, aké bude zloženie našej delegácie. Toto rozhodnutie je v rukách konferencie predsedov. Podľa konferencie predsedov. Prečo? Lebo v rámci politickej dohody, ktorá bola e, uzatvorená minulý rok s radou, sa hovorí, že rozpočtové problémy a nadväzné rokovania po finančnom výhľade vedú k určitému dohľadu. Je, musí to byť stretnutie predsedu rady, parlamentu a komisie. Tri či štyri takéto stretnutia sa už uskutočnili. Trošku neformálne by som povedal, predtým ako formálne začali rokovania. Takže na tomto základe predsedovia skupín a parlamentu si myslia, že oni by mali určiť, aké bude zloženie parlamentnej delegácie Predsedovia sa ešte nezhodli na konečnom zložení našej delegácie a prijali rozhodnutie, že tu je také provizorné zloženie delegácie, ktoré bude platiť na budúci pondelok, ale platiť to iba na budúci pondelok. Na nasledujúce stretnutie, teda budúci týždeň, vydajú rozhodnutie o permanentných členoch e, tejto delegácii, pretože táto Rada pre všeobecné otázky sa schádza každý mesiac a budúce stretnutie bude v októbri. Takže konferencia predsedov sa rozhodla, že z tohto titulu parlamentná delegácia bude zložená na budúci pondelok e, z predsedu rozpočtového výboru, z predsedu z predsedkyne bývalého výboru Šure a z hlavného spravodajcu pána Bögeho. Čiže takáto zostava bude. K tomu chcem dodať, že paralelne s rokovaniami o finančnom výhľade na návrh Európskeho parlamentu, a to bol silný prvok v správe výboru ŠUR, to predstavil Salvador Gariga. Teda poľské predsedníctvo súhlasilo s tým, že sa zorganizuje konferencia prvá, budú aj ďalšie. O finančných a rozpočtových otázkach um, ehm, EÚ táto konferencia bude otvorená nie len pre európske inštitúcie, ale budú tam mať prístup predstavitelia všetkých, všetkých vlád na ministerskej úrovni a hlavne to bude otvorené pre národné parlamenty. A pozvánky už boli zaslané. Je to 20. a 21. oktobra v Bruseli. Je tam dokonca predbežný návrh roz, e, programu. Výmena názorov o európskom rozpočte, o jeho budúcnosti, o spôsobe, aký môže prispieť ku konkurencieschopnosti a rastu EÚ a jeho financovanie. Ale v programe je aj bod, na ktorom nám veľmi záleží. Francesca Balzani na tom trvala e, priority rozpočtu 2012 a spôsob, akým je potrebné lepšie koordinovať obsahy národných rozpočtov a komunitárneho rozpočtu preto, aby sme dosiahli ciele EU 2020 a obnoviť rast ehm, a konkurencieschopnosť a tak ďalej. Čiže tu máme niekoľko rozhodnutí, ktoré musíme prijať. Zloženie Európskej, ehm, delegácie Európskeho parlamentu to urobí konferencia predsedov, musí tam byť 40 predstaviteľov národných parlamentov. Čiže približne dvaja na každý parlament. Viac ako dvaja. Teda neviem to celkom presne, približne dvaja predstavitelia národných, národného parlamentu z každej krajiny preto, aby sme brali do úvahy existencie druhých komôr v niektorých krajinách a tiež tu musí byť politický dôraz na to, že každá krajina musí byť zastúpená teda jej väčšinová politická strana, ktorá je v koalícii a teda aj hlavná opozičná strana. Musí to byť pluralistické. Konferencia predsedov na tomto základe rozhodne o počte parlamentnej delegácie a o zložení. je potrebné, aby sme my predložili návrhy, budeme e, o tom hovoriť s koordinátormi a na budúcej schôdzi e, nášho výboru musíme navrhnúť program a povedať, aké výsledky očakávame, aké nadväzné opatrenia budú prijaté. Táto konferencia bude paralelná e, s prácou na finančnom výhľade musí prispieť e, k zlepšeniu situácie a vyhnúť sa tomu, aby sa veci komplikovali a vyhnúť sa tomu, aby táto konferencia v prípade, že e, bude zorganizovaná viackrát, by, by mala nahradiť hlavné rokovania. To nechceme. Takže ja si myslím, že najrozumnejšie by bolo pracovať na úrovni koordinátorov a potom vypracovať návrhy ktoré predložíme za rozpočtový výbor a v, teda v konferencii predsedov. Takže takýto je stav veci. Chce niekto doplniť to, čo som povedal, alebo medzi našimi priateľiami, ktorí boli v Sopoti. Pán podpredseda Alvaro, vy ste tam boli, chcete k tomu niečo povedať? Áno? Ďakujem pekne, ja to poviem len veľmi stručne, pretože vy ste už povedali, že my sme vypracovali eh, krátku správu o ceste do Sopotu. Eh, kolegovia nedostali, väčšina na to reagovali. Eh, ešte čakám na nejaké schválenie a predtým, než to rozdáme, to teda dostanete k dispozícii vy, takže takto budeme informovať výbor. Podľa môjho názoru sme boli prijatí veľmi vrelo. Mali sme pocit, že polské predsedníctvo chce zapájať do činnosti pán Gariga, Ferm, pani Jensen myslím, že boli veľmi dobre vyjadrili ehm, či už názory jednotlivých politických skupín vo výbore, ale aj vyjadrili svoje názory o situácii ehm, spravodajcov o rozpočte. Jednu vec, ktorú sme povedali veľmi jednoznačne, ehm, že rokovania, ktoré sú pred nami, nemôžu byť oddelené od diskusie o vlastných zdrojoch. To vnímame ako nevyhnutnosť a je povinné hovoriť o tom s nami. Predsedníctvo nedokázalo reagovať na to, akú, v akej podobe bude parlament zapájaný v budúcnosti. Je to ťažké, pretože zatiaľ nepoznáme žiadne konkrétne dátumy alebo údaje, ale po vašich slovách som pochopil, že a ste s ňou stále v kontakte s polským predsedníctvom a že dostaneme e, list od kolegov od mňa, ktorí sme tam boli, e, na vaše odsúhlasenie a to rozdelíme o výbore. Ďakujem pekne. Vidím, že nikto ďalší sa už nehlasí o slovo. No dobre, ďakujem pekne. A budeme pokračovať e, takto. A teraz prejdeme k bodu číslo 10 nášho dnešného programu. Rámcový program e, Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu, už sme o tom hovorili viackrát, o tejto správe pána Haglunda. Pán Haglund tu nie je, ale Ani Jensen ho môže nahradiť. Ako sme už povedali, Bolo by dobré. Je tu kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý sa pripravuje. Ak to tak je, možno Ann by nás o tom mohla informovať, pretože ostatné aspekty sme už prebrali. Ann? Yes, thank you. Um... Ďakujem pekne. Musím povedať, že sme vykonali určité úpravy v texte, teraz sa vám to distribuuje a zodpovedá to vlastne úvahám pána Haglunda a jeho, diskusiami, jeho diskusiám s tenými spravodajcami a s pánom Bögem. A ide o to, že sa zistilo, že ten text bol trošku v nesúlade s tou stratégiou, ktorú sme sa snažili prezentovať. Preto táto úprava. Tá stratégia sa týka toho, že iste nechceme financovať ITER zo 7. rámcového výskumného programu akým spôsobom toto budeme riešiť. Poprvé, dôležité je nájsť tie peniaze napríklad v marže. Uvidíme, ako dopadne rozpočet na rok 2011 pre oblasť polnospodárstva. A po druhé, ak sa ukáže, že to nie je dostačujúce, mohli by sme využiť nástroj pružnosti, aby sme našli tie potrebné peniaze. A na to, aby to fungovalo, tak kolega Haglund asi navrhne krátiť rozpočet ITERu o sumu, ktorá sa zobrala z 7. rámcového programu. Keď sme o tomto diskutovali, tak som vlastne svojho času chcela položiť otázku komisie. Vieme, že došlo k omeškaniu ITERu, súvisí to s udalosťami v Japonsku, zemetrasením v Japonsku, nejaké diely majú byť dodané z, z elektrárne alebo továrne, ktorá bola poškodená. A to znamená, že došlo k určitým posunom v pláne financovania ITERu. Čo sa týka zmeny načasovania, vieme, že ITER bude drahší. Samozrejme, by možné vykonať určité úspory v roku 2012 a 2013. A mňa by zaujímalo, čo nám môže povedať na túto tému komisia. Budú tam určité úpravy v odôvodnení, ako som už vám predniesla. Nastane mierna úprava v pozmeňujúcom návrhu číslo 1 vo vašom, pardon, odseku 1 v vašom texte je uvedené, že je to úvodné ustanovenie. Čo sa týka odseku číslo 3, tam sa upravia čísla. Takže tam je uvedené, že ten strop v okruhu 1 by sa mal zvýšiť na 650 miliónov roku 2012 a 919 miliónov roku 2013. To, to zodpovedá tej stratégii krátenia, ako som predniesla. Ten nástroj má, to financovanie pochádza z nástrojov pružnosti, potom pozmeňujúci návrh číslo 4 a toto je zásadné. Ten text by bolo možné si vykladať takým spôsobom, ako keby sme boli za riešenie na medzivládnej úrovni, samozrejme to nechceme, takže ten text by sa mal upraviť tak, aby tam bolo uvedené, že má byť financovaný členskými štátmi a nie výlučne z rozpočtu EÚ mal by byť financovaný mimo stropov viadročného finančného rámca. Tu sme v súlade s pánom Böge. sa na číslo 5, nič nové, 6. Tam sa trochu upravia čísla. Opätovne tam máme čísla, ktoré naznačujú, že maximálna suma z rámcového programu by malo byť asi 2,1 miliardy Takže to skrátime o 46 miliónov a potom ešte spravíme ďalšie úpravy v texte, tam, kde sa hovorí o fúzii a tak ďalej. Takže my vykonáme toto krátenie na miesto 1,78 miliardy. Bude tam iná suma. Takže bude to 2,108 miliardy. Sú to všetko zložité veci, ale podľa mňa dostanete ten text. Tam sú vysvetlené tieto krátenia. To všetko preto, aby sa zabezpečilo to, aby tie peniaze nepochádzali z rámcového programu, aby sa využili nevyužité prostriedky z rozpočtu pre polnospodárstvo alebo aj z nástroja pružnosti. To sú tie dve veci, ktoré som chcel povedať hlavne financovania. A teraz by som sa chcela spýtať komisie, či nejakým spôsobom sa zmenilo programovanie ITERu. D'accord, je vous Poriadku, ďakujem. Takže mali sme spoločnú diskusiu e, spolu s bodom 11, to je stav preskúmania návrhu Európskej komisie k, k adaptácii viacročného finančného rámcu, ktorý je v súčasnosti platný. Reimer Böge je spravodajca. Chápem to tak, že pán Haglund a Reimer pracovali spolu, pretože samozrejme je potrebné dospieť k jednotnému názoru. ITER je obsahom e, správy Haglund, ako aj je to, má to vplyv na rozpočet 2012. Reimer, chceš niečo dodať? Nie. Dobre. Pán Vogen o slovo. Yeah, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Spravodajca tu nie je, ale chcel by som sa poďakovať za správu. A musím povedať, že bol som zapojený do diskusie s ostatnými tenými spravodajcami a podľa mňa dôležité je riešiť otázku rámcového programu. Samozrejme vieme, že 7. rámcový program jeho financovanie od tohto roku sa bude vyžiať v plnej miere. Takže toto musíme riešiť. Tá otázka, ktorú tu vystáva, je ako nájsť ďalšie prostriedky, ak nechceme využívať rámcový program. Napríklad by to, mo- by to mohlo byť tak, aby sme postupovali, ako povedal spravodajca, boli tu rozličné čísla a musím hľadať riešenia toto riešenie musí byť mimo stropov, napríklad aj mimo rozpočtu Európskej únie. Môžeme požiadať členské štáty, aby znášali sami náklady, alebo rovnako ako spravodajca navrhol, by sme mohli využiť nástroj pružnosti. To je ďalšia možnosť, ako napríklad marže. Takže sú tu viaceré možnosti. V tejto fáze by sme mali viesť rokovania, mali sme povedať, že nechceme využívať 7 rámcový program, to znamená, sú tu ďalšie možnosti a to mal byť základ pre naše rokovania a dôležité je ďalej pracovať na tom. Ďakujem. Nikto nežadal slovo. A preto len pán Asabal. Sí, gracias, presidente. Simplemente para... Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som vám poskytla následovnú informáciu k tomu, čo povedal pán Vogn. Na našom výbore sme viacejkrát diskutovali o krátení 7. rámcového programu práve za účelom financovania ITERA. Boli tu ľudia, ktorí neboli proti tomu, musím povedať. Mňa by zaujímalo, čo nám povie komisia o implementácii 7. rámcového programu. To znamená, že sú tam skutočne prostriedky k dispozícii v roku 2011 a 2012 na to, aby sa použilo financovanie ITERu. Komisia, pokiaľ viem, povedala, že takéto, takéto možnosti tam nie sú je tu o to, že už sa vykonalo určité krátenie a to vedie k tomu, že bude nevyhnutné spraviť presuny e, finančných prostriedkov v prospech programom. Takže čo sa týka platieb, je tam zložitá situácia, súvisí to s krátením a práve preto, opakujem, bude nevyhnutné, aby sa vykonali presuny v rámci roku 2011 a väčšina presunov sa bude musieť realizovať ku koncu roka. Čo sa týka rozpočtu na rok 2012, tak tá celková suma zodpoveda pôvodnému plánovaniu. Takže nie je možné, že by zo strany rady sa skonštatovalo, že by boli k dispozícii nejaké prostriedky, ktoré by sme mohli využiť. Skutočne situácia vyzerá ináč. Takže nie je to tak, ako sa to teraz skonštatovalo. Ďakujem pekne, nech sa páči, pani Helga Trupl. Ďakujem pekne, zdieľam ten názor, čo sa týka ITERu, aby sme nezabrali tie prostriedky z 7. rámcového výskumného programu. Ale podľa mňa bolo zvláštne, keby sme využili prostriedky z nástroja pružnosti. Myslím si, že sú tam e, viaceré dôvody, na čo musíme využiť, na ktoré musíme využiť e, tento nástroj v flexibility a my ako zelení nie sme za tento projekt. To by som chcela povedať. Ďakujem. Skutočne, akokoľvek sa staviame k tomuto projektu, využitie nástroja pružnosti na financovanie tohto projektu sa zdá byť takým príkladom finančnej tvorivosti. Pán Gajer. Ďakujem pekne. Plne podporujem to stanovisko, že 7. rámcový výskumný program by sme mali chrániť, čo sa týka financovania ITERu. Musím povedať, že mal som tú čest zúčastniť sa delegácie do Kadarašu a bolo zaujímavé sa dozvedieť, že aj tí optimisti, čo sa týka tohoto projektu, hovoria, že skôr ako pred rokom 2050 nebude možné priemyselne využívať eh, takúto produkciu energie. Dôležité je tento problém riešiť iným spôsobom, čo môže prispieť aj 7. rámcový program, preto musíme chrániť na tieto účely. Čo sa týka pani Ani Jensen, chcel by som poukázať na jednu vec. V Kadaraši sme sa dozvedeli, že členské štáty majú určité mechanizmy dosiahnuť úspory, spravia sa rekalkulácie, opätovné rokovania, takto je možné dosiahnuť určité úspory a každý cent, ktorý sa ušetrí, sa vráti členským štátom. Podľa môjho názoru by sme mali vyňať odtiaľ ten návrh, že tie rezervy, Je o to, aby tie rezervy, ktoré sú v rámci toho projektu, aby sa nevyňali z projektu, ale aby sa tam ponechali a je to určitý skromný príspevok k tomu, ako je možné realizovať tento projekt. Ďakujem. Merci, mon cher collègue. Ďakujem. Posledný rečník je pani Holmajer. Ich wollte nur in einem Zusammenhang sagen... Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že čo sa týka 7. rámca programu, musíme si uvedomiť, že keďže sa končí trvanie toho projektu, je tam vyššia miera potreby financovania, čo súvisí s ukončovaním projektov. Na druhej strane by sme mali byť obozretní a ITER by sme nemali považovať za skutočný výskumný projekt, a za dlho, ale za, a za dlhodobý výskumný projekt, takže v tom sa odlišuje. Mali by sme ho podporiť a podľa môjho názoru ide o to, aby v žiadnom prípade nedošlo čisto medzivládnemu riešeniu. Nechceme, aby bola situácia, že prostriedky z Fondu na financovanie poľnohospodárstva, ktoré sa nevyčerpajú, sa vrátia e, do rozpočtu členských štátov a nechceme, aby sa potom e, financovanie ITERu riešilo medzivládne. Dôležité je, aby sme my ako Európsky parlament a rozpočtový orgán zabezpečili dobré riešenie. Musí nám byť jasné samozrejme aj to, že do rokovaní musíme ísť so silnou rokovacou pozíciou, a samozrejme je dôležité, aby konali vlády, aby zabezpečili to, aby ITER mohol dobre fungovať. To, čo považujem za pozitívne, ale neviem, aký je názor kolegu e, Gajera na to. Položili sme mnohé otázky, ktoré sa týkajú Kadarašu, večer sme dostali skutočne seriózne odpovede. Ten katalóg otázok je rozsiahly a bol dobre zodpovedaný. To, čo sme predtým kritizovali a čo sme vravali, že je to absolútne netransparentný projekt, do ktorého nemáme žiaden náhľad, tak E, tu sa situácia zmenila a musíme povedať, že skutočne máme aj solidné odpovede. Vidíme, že riadenie projektu je lepšie, vyvodili dôsledky z danej situácie. Pevne verím, že to bude takto požado- pokračovať, aby projekt bol úspešný. Ďakujem. Très bien. Alors... Ďakujem. Vypočuli sme si hovorcu, sa pravodajcu a pán Generálny riaditeľ z komisie je zaujatý svojimi susedmi, e, ale žiadosť o dodatočné informácie e, zo strany Ani Jensen, pokiaľ ide o možné dôsledky e, tragédie vo Fukushime, pokiaľ ide o e, materiály vyrábané v Japonsku pre kadarach a ich dodávku. Bude to mať dopad na plánované lehoty boli by sme radi, keby ste nám odpovedali na túto otázku. Ďakujem, pani Jensen. Pripomínam, že pokiaľ ide o e, harmonogram k tejto správe časový, lehota pre pozmeňujúce návrhy v rozpočtovom výbore, e, to je 2, 12. E, september, na budúci týždeň. Hlasovať sa bude 22. Stanovisko pre ITRE to bude hlasovať 6. októbra a mali by sme to mať v plenárke buď na 2. oktobrovej plenárke alebo v novembri. Ešte to nebolo upresnené. Teraz navrhujem, aby sme prešli k bodu číslo 12, preskúmanie európskej susedskej politiky. Máme stanovisko, ktoré musíme dať AFETu a Goran Ferm je spravodajcom. Goran. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, toto je skutočne stanovisko, ktoré sa týka materiálu z AFETu, ktorý sa týka revízie európskej susedskej politiky. Tu ide susedskú politiku, tu nejde iba o situáciu, ktorá sa týka čisto iba eh, južnej časti Stredozemného mora, arabskej jary. Tu ide o politický nástroj ako taký a týka sa tak juhu, ako aj východu. Preto tu máme spoluprácu s výborom AFET, sme tam spoluspravodajcovia, sústredíme samozrejme na hospodárske a rozpočtové a kontrolné aspekty a nemá zmysel, aby sme opakovali všetky politické argumenty, ktoré predložil AFED, ktoré sa týkajú potrebnosti susedskej politiky. Dôležité je tu sa zamerať na to, že nemôžeme sa zameriať, zameriavať iba na juh, ktorý je síce najakútnejší Chcel by som povedať, že musíme hľadať riešenie v tom zmysle, že toto je súčasťou rozpočtu za rok 2011. Môžeme to riešiť formou opravného listu. čo sa, to sa bude týkať roku 2012. Podobne budeme riešiť aj budúcnosť. Musíme si povedať otázku, či vytvárame nový nástroj alebo revidujeme existujúci. Sú tu viaceré oblasti, kde sú tie politiky rovnaké, budú rovnaké v budúcnosti. Musíme nájsť stratégiu, ktorá bude platná pre všetky oblasti. Na nešťastie, čo sa týka Rady pre zahraničné otázky, preto tam povedali, že toto budú riešiť ako akutnú otázku, ale chcú zabrániť tomu, aby sa diskutovalo v viacročnom finančnom rámci. To musíme zabrániť. Musíme nájsť stratégiu, ktorá je dlhodobá. Čo sa týka rozpočtového hľadiska, musíme zabrať tomu, aby sa tu prekrývali viaceré nástroje. Nástroj susedskej politiky, to je jeden nástroj, ale potom tu máme aj Stredomorskú úniu a musíme nájsť spôsob, ako to riadne riešiť, aby, sa, aby to nedošlo k zdvojeniu a prekrývaniu nástrojov. Jedna z najdôležitejších vecí podľa nášho názoru je to, že si musíme položiť otázku, aké nástroje chceme používať. Rozpočet únie je jedna vec, ale potom to máme EIB, e RD, ktorí sa, ktoré sú dôležitými aktérmi tejto oblasti. Musíme sa s nimi dosiahnuť čo najvyššiu európsku pridanú hodnotu, preto si musíme položiť otázku, akú úlohu zohrávajú jednotlivé nástroje, akú úlohu zohráva Európska únia v porovnaní s členskými štátmi, toto bol jeden z najväčších politických problémov v minulosti a musíme sa z toho poučiť. Mnohé členské štáty majú veľké záujmy na, v južnej časti Stredozemného mora, ako napríklad Francúzsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a tak ďalej. Dôležité, aby sme mali koordinovanú európsku politiku z politických dôvodov, ale aj hospodárskych, aby sme zabránili zdvojeniu, aby sme zabránili tomu, aby sa aby viaceré nástroje tak viac bojovali proti sebe. Toto je veľmi zásadné. Susedská politika je jedna vec, ale jej súčasťou je napríklad aj financovanie palestínskej administratívy. Toto bola kontroverzná otázka v minulosti. Podľa mňa musíme nájsť lepšie dlhodobé stratégie aj pre túto oblasť. Komisia sa tým zaoberala, ako aj ostatné inštitúcie. A čo sa týka Palestíny alebo UNRA, snažia sa to využívať ako určitú možnosť nátlaku na partnerov, musíte dosiahnuť politický pokrok, lebo ináč Európska únia zniží svoje financovanie. Nemyslím si, že toto funguje, táto stratégia nefunguje dobre, musíme nájsť dlhodobejšiu stratégiu aj pre financovanie administra- e, palestinskej administratívy a UNRI. Chcel by som využiť túto príležitosť a položiť otázku zástupcovi generálneho riaditeľstva pre rozpočet. Máme tu monitorovaciu skupinu pre južnú časť Stredozemného mora. Mali sme diskusiu s zástupcom generálneho riaditeľstva pre rozpočet. Oni povedali, sú otvorení pre prehodnotenie návrhov komisie, čo sa týka rozpočtu na rok 2012, kde ide o krátenie o tretinu v porovnaní s tým, čo sme mali doteraz. Chcem sa spýtať komisie, či sú tu nejaké nové návrhy, čo sa týka UNRY a Palestíny. Bolo by dobre, keby ste nám tom niečo mohli povedať. Som spomínal tie problémy, ktoré sme mali so svetskou politikou, že sa to netýka iba juhu, ale aj východu. Teraz sa to všetko sústredí na juh a máme tu určité riešenie, ktoré vyplýva z minulosti, týkalo sa susedskej politiky. Hovorilo sa o tom, že východ má mať jednu tretinu financovania, juh dve tretiny. Podľa mňa musíme to zabezpečiť určitú rovnováhu. Musí nám byť úplne jasné, že táto celková rovnováha sa musí v priebehu doby meniť podľa potrieb, ale aj podľa výkonnosti. Takže musíme nájsť určitú rovnováhu, ktorá je rozumná. Aj keď juh je dnes akutným problémom, nesieme zabudnúť na to, že čo sa týka východu, Tie štáty sa predsa chcú stať členskými štátmi EÚ. Je tu o predstupové financovanie a toto znamená špecifickú pozíciu týchto, pre tieto štáty a musíme zabezpečiť financovanie. Jedna vec sa tu zabudla a to je možnosť pre susedské štáty, aby sa aktívnejšie zapájali do európskej záležitosti. Sú tu programy EÚ, ktoré sú pre ne dôležité, niektoré sú otvorené aj pre tretie štáty a myslím, že toto je veľmi zásadné. Je tu určité riziko v súvislosti s celou koncentráciou na juh a jednoducho vznikajú tu potreby na financovanie a myslíme si, že musíme sa zamerať na určitý limitovaný počet priorít – v každom prípade nejde iba o veľké projekty. Z politického hľadiska je jasné, že je dôležité financovať občianskú spoločnosť miestne regionálne orgány, sociálnych partnerov a tak ďalej. Určitý obmedzený počet priorit a nielen veľké projekty a podľa mňa je toto veľmi zásadné kontroverzná otázka. Bol by som rád, keby sa komisia k tomu vyjadrila, či sa dosiel nejaký pokrok. Oznámenie komisie hovorilo o určitom balíku vo výške 1,24 miliardy, sa týka sudeckej politiky v budúcom roku aj ďalších dvoch, teda v tomto roku aj ďalších dvoch. Hovorilo sa o tom, že by bolo možné využiť spätné toky od EIB, takto by bolo možné zafinancovať celý balík. Zatiaľ rada, ale toto odmietala, nenašli riešenie principiálnych otázkach, kde ide o to, ako využite spätné toky v rámci EIB. Myslím si, že je zásadné nájsť riešenie, ináč petina programu zmizne. Takže bolo, bolo by dobre sa dozvedieť komisie, aké sú ich návrhu, či sa podaril dosiahnuť nejaký pokrok na rade a tak ďalej, či sú nejaké alternatívy toho, ako sme poriešili tých 20%, ktoré tam odpadnú. To sú zásadné body, ktoré by som vám chcel navrhnúť ako súčasť tohoto stanoviska, čo sa týka načasovania. Prvý návrh by sme mali prezentovať o dva týždne, Leota pre pozmeňujúce návrhy polovica októbra, hlasovanie na výbore AFED v novembri. Takže máme ešte jeden mesiac pre náš výbor, aby sme posúdili to stanovisko a predložili pozmeňujúce návrhy. Merci, Göran. Ďakujem, Goran. Táto téma bola veľmi dôležitá a v súvislosti so súčasným vývojom na juhu Stredomoria má veľkú politickú prioritu. Spravodajca položil otázku komisii. Pán generálny riaditeľ musel ale vtedy odísť. Ale pán Silvano Preza je prítomný. Mohli by ste sa pokúsiť odpovedať na dve otázky spravodajcu? Jedna sa týkala možných nových návrhov komisie na rozpočet 2012 a potom k tejto otázke možného využitia e, teda spätných tokov. Pán generálny rieteľ, ďakujem, pán predseda, niekoľko e, aspektov k odpovedi, pokiaľ ide k Palestíne, opravný e, list číslo 1, ktorý sa týka tretich regiónov a ako keďže sa o tom diskutovalo, nie je tu predbežné alokovanie na krajiny, je tu odlišný, diferencovaný prístup založený na pokroku, ktorý sa dosiahol na základe kritérií, ktoré boli preddefinované. Takže k Palestíne tá je súčasťou regiónu a celkom iste to bude jedna z tém, ktorá by sa mohla prediskutovať v rámci e, rozpočtového postupu 2012. Takže v zmierovacom konaní nebudú tu návrhy nové, formálne rozpočtové návrhy zo strany komisie. K tomu, čo sa týka otázky toho, čo my nazývame reflow, Európska investičná banka, tak momentálne ešte stále čelíme zablokovanej situácii zo strany rady, komisii. Tá je e, toho názoru, že toto zostáva v platnosti, pretože prostriedky, ktoré sú disponibilné, kde ministerstva financií členských krajín nemusia vyvinúť žiadnu ďalšiu snahu, tak alternatíva, ak toto nevyužijeme, to bude znamená, že treba navýšiť ďalšie prostriedky do rozpočtu a to sa nezdá byť e, príhodné alebo nejak efektívne. Nie je to najlepšie riešenie. Takže stanovisko je také, že budeme naďalej zachovávať tlak a snažiť sa zmierniť alebo zmieriť politické vyhlásenia, to, čo bolo dohodnuté na, na politickej úrovni voči regiónov a prostriedky, ktoré boli dohodnuté, využívajúc nástroje, e, kde sme ale relatívne obmedzení, pokiaľ ide o Národné ministerstvo financí. Ďakujem vám. Všetci pozorne sledujeme to, čo sa deje v Palestíne. Hlavne, pokiaľ ide o to, čo sa stane o dva týždne na valnom zhromažďaní OSN v New Yorku. Ako viete, palestinské orgány sa rozhodli, že formálne požiadajú o vstup, o uznanie e, v vstupu do tejto organizácie a to vedie Európsku úniu k tomu, že sa snaží mať spoločné stanovisko k tomuto návrhu, ale sú tu rozdiely medzi jednotlivými vládami až doteraz a zároveň je tu potrebná spoločná reakcia, spoločná odpoveď zo strany členov, ktorí sú, krajín, ktoré sú členmi Bezpečnostnej rady. Takže uvidíme dôsledky alebo finančné dôsledky budú závažné. Ak dosiahneme kompromis v tomto smere, tak je tu obava, že niektoré krajiny ako napríklad USA znížia ich finančnú pomoc. Ak naopak tu bude komplexný neúspech tejto iniciatívy, tak je tu obava, že bude potrebné finančne kompenzovať to, aby sa obnovil dialog. Máme tu teda zásadnú politickú, zásadný politický dátum. Akýkoľvek bude to výsledok, e, tak e, je tu obava, že budeme musieť zaplatiť viac. Musíme tomu teda venovať pozornosť. Dobre, ďakujem. Nikto nežiada o slovo. Ďakujem nášmu spravodajcovi, ktorý pripomenul harmonogram, takže Stanovisko by malo byť pripravené do 22. septembra. Pozmenujúce návrhy predkladá do 12. októbra a naše stanovisko budeme mať 7. novembra. Hlasovať v plenárke by sa malo v decembri. Ďakujem spravodajcovi a teraz prejdeme k bodu číslo 13, eh, správa Vertman. Zmena a doplnenie smernice o reštrukturalizácie právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov elektriny. Pani spravodajkynia, poprosím o stručnosť, pretože máme, musíme hlasovať. Máte slovo. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ešte pred letnou prestávkou som pomerne rozsiahlo objasnila situáciu, ktorá sa týka smernice, preto sa môžem sústrediť na to hlavné, to, o, čom, o čo ide v návrhu komisie. Ide o to, aby to budúce zdaňovanie energii sa rozdielilo na dve časti. Jedno sa bude opierať o produkciu CO2 a druhé sa bude opierať o energetický objem, obsah. Čo sa týka príslušných výborov, tí tiež pracujú na stanovisku k tejto veci a na stretnutí s tieňovými spravodajcami. My sa zhodli na tom, že túto tému budeme analýzovať z hľadiska rozpočtu EÚ. Ide o to, že chceme zabezpečiť to, aby budúce možné zdaňovanie CO2 mohlo byť súčasťou vlastných prostriedkov EÚ a tu argumentácia sa hriadi tým, čo ste v svojom času vypracoval vy, pán predseda, pani Haug. Toto je veľmi dôležité e, v dobe, keď je zložité zabezpečiť financovanie pre producentov energie. Je dôležité, aby komisia samozrejme zohľadnila aj ich potreby. Komisia sa snaží výjsť v ústrety. E, stanovisko je k dispozícii vo všetkých jazykových mutáciách už od minulého týždňa. Ďakujem pekne sekretariátu. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, predložte ich. Chcem sa akurát spýtať. E, jednu vec v Kobu News je lehota pre pozmeňujúce návrhy 22. september. V lete sme hovorili, ešte pred sme ešte hovorili do 28. Mohli by ste to objasniť? A samozrejme som vám v dispozícii pre otázky, komentáre a na prípadnú diskusiu a skutočne uvítam, ak sa na mňa obrátite. Dôležité je poskytnúť jednotné stanovisko, ktoré podporí veľká väčšina, aby sa tu realizovala európska myšlienka, ako aj vlastné prostriedky. Ďakujem pekne. Merci, madame le rapporteur. Ďakujem pekne, pani spravodajkynia. Boli ste skutočne veľmi presná a stručná. Čo sa týka lehoty, teda pozmeňujúce návrhe, objasníme si to. Rátali sme tuším s 22. skutočne, ale ak je to nejaký problém, dobre, preveríme si to. A teraz vidím, že sa hlasí pani Karvaľu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, chcela by som sa poďakovať pani Vertman za jej prácu. My ako EPP sme trošku znepokojení, čo sa týka e, tých pozmeňujúcich návrhov, a ich rozsahu. Máme pocit, že plne nezodpovedajú tomu, aké sú kompetencie eh, nášho výboru, skôr zodpovedajú tomu, čo by mohol predložiť výbor ITRE alebo EKON. A druhá vec, chcela by som nadviazať na to, čo povedala spravodajkyňa. Tu ide o zdaňovanie CO2 a jeho prepojenie s vlastnými zdrojmi. Toto je veľmi dôležitá téma. Ale o tom sa diskutovalo už paralelne, preto je dôležité, aby sme ten systém nejako nenarušovali, musíme sa tu riadiť spoločnými líniami a toto sú akurát tie jediné výhrady, ktoré tieto súvislosti má IPP. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, chcel by som vám navrhnúť, aby ste sa obrátili priamo na pani Vertman, aby ste zistili, či sa vám podarí dosiahnuť kompromis. Skutočne je to téma, kde je zložité eh, si uvedomiť, aké sú možnosti eh, rozpočtov výboru. Je to rámcový text, ktorý ale vlastne je ohraničený národnou legislatívou. Je to vlastne stanovisko k produkcii energii a elektriny a tak ako povedala spravodajkyňa, máme tu špecifickú možnosť, náš výbor ako aj výbor SURE, zamýšľať sa nad možnosťami, akým spôsobom by bolo možné v tejto dobe, kedy sú, je zložité vytvárať rozpočty, nejakým spôsobom zdaňovať znečistujúce energie. Takže dôležité, aby to bolo celé vyvážené. Vidím, že už sa nikto nehlási o slovo. Ďakujem pekne a Medzičasom som sa dozvedel, že nie sú tu žiadne námietky na to, aby teda tá lehota pre pozmeňujúce návrhy bola 28. september, ako ste hovorili, pani spravodajky, ak s tým súhlasíte. Ďakujem pekne, môže to byť aj 22. Áno, ako vy chcete, ja som, ja som ba, cítil potrebu to spomenúť. Dobre, takže necháme ten dátum, ako bolo pôvodne plánované, bez zmeny, ďakujem pekne. A teraz môžeme pristúpiť k poslednému hlasovaniu. Máme tu ešte viacero hlasovaní a ktoré by som vám chcel navrhnúť, aby sme pristúpili k bodu 21. Je to správa Giovanni Lavia, osobitné opatrenia v oblasti polnospodárstva, prospech najvzdialenejších regiónov únie. Poprosím vás, aby ste si pripravili hlasovací zoznam. Teraz návrh 34, pán Paxas. Spravodajca je proti, kto je za? Proti. Väčšina zamietnuté návrh 35. Spravodajca je proti, kto je za? Proti. Ďakujem pekne, zamietnuté. Teraz návrh 36, spravodajca je za, kto je za? Proti. Pán Mulder je za. No, to je vaše právo. Takže kto je proti ešte raz? Ďakujem pekne. Zdržali sa? Nikto sa nezdržal schválené. Teraz by som vám chcel navrhnúť, aby sme hlasovali en bloc 37, 38, 39, 40 pána Hartonga. Spravodajca je proti, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz návrh 41, autor Paxas, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Dobre, zamietnuté. Teraz unblock 42, 43, 44, 45. Celá ďalšia strana. Až po 56. 57, budeme hlasovať unblock, to je za? proti, veľká väčšina, zdržali sa a bolo to zamietnuté. Teraz sa dostávame k návrhu spravodajcu. Aj tu by sme mohli hlasovať unblock. Návrhy spravodajcu 1, 2, 3 a 4. Je niekto proti? Dobre, takže môžeme takto hlasovať. Kto je za tieto návrhy? Proti? Aha, boli tu viacerí proti. 7. No, ale bolo to schválené. Dobre, návrh 58 od pani Grelie. Je tu aj ústny pozmeňujúci návrh od spravodajcu. Ak som to správne pochopil, ide tu o to, chcel som sa spýtať, že či to dobre chápem, že by sa tu upravil e, ústne, ústne ustanovenie, kto je za, kto je proti? Dobre, porátame si to, zdržali sa. Schválené. 59. To je ústny pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka toho texta, textu, ktorý sa tam umiestní. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Rovnaká väčšina. Návrhy boli schválené. A teraz máme tu opätovne sériu návrh od pána Hartonga až po koniec strany, vlastne skoro až tej ďalšej strany, až po návrh 27. Hlasujem en blok, Spravodajte proti. Kto je za? Pani Andreasen, kto je proti? Prakticky všetci. Zdržali sa. A bolo to zamietnuté. A teraz kompromisný pozmeňujúci návrh. Tu ide o to, aby sa spojili Pozmeňujúce návrhy 28 a 31. To sú návrhy od pána Paxasa a pani Grelie, ak sa nemýlim. A predpokladám, že autory sú za. Kto je za? Proti? Zreli sa? Tento kompromisný návrh bol prijatý. A teraz nám ostáva ešte 29 od pána Hartonga. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Držali sa. Zamietnuté. 30 od pani Grelie. Spravodajca je proti. Kto je za? Socialisti podporujú pani Grelie, ale porátame si to. Kto je proti? asi všetci nesocialisti. No a bolo to zamietnuté. 31 je pokrytá, 32 pána Hartonga, spravodajca je proti, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 pani Grelie, spravodajca je za, kto je za? Ďakujem, proti. 4 a bolo to schválené záverečné hlasovanie o správe, kto je za? Proti? Peť, Zdržali sa? Máte to porátané? A to ide iba o štatistiku, ďakujem pekne. Takže, mali sme tu správu pánu Lavia, ktorá bola schválená. Gratulujem spravodajcovi. 22. Tu máme žiadosti o presun. Voilà, c'est l'amendement 31. Alors, Sidonia n'est pas là. Sidonia tu nie je, ale ja by som vám povedal nasledovnú vec. V lete sa na nás obrátili so žiadosťou eh, naliehavé stanovisko reagovať na potreby Somálsko-Africký roh a hladomor v tejto oblasti. 5 miliónov v záväzkoch a 50 miliónov v platbách. Z tých rezerv pre pomoc naliehavých záležitostiach a keďže sa na nás obratili telefonicky, tak spravodajkňa a ja v auguste predtým. Samozrejme so súhlasom koordinátorov. Vedeli sme, že výbor bude súhlasiť. Celý postup bol mi rýchly a výnimočný, samozrejme. Že to je z výhradou toho, že sme čakali na váš dnešný súhľad, takže chcel by som sa spýtať na to, kto je za tieto sumy. Kto súhlas, ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže sme to schválili. No a ďalšie veci. Jan Mulder tam nebol, keď sme hlasovali, keď sme odsúhlasili pomoc v tých štyroch oblastiach pre Holandsko z Fondu na prispôsobenie globalizácii. Helga, máš nejaké informácie? Áno, je to e, žiadosť o presuny v tvoje články 22 a 24. Európsky úradník pre ochranu údajov a Ide tam o redukcie nákladov o 50 tisíc eur v súlade s položkou 1110. Nevidím tam žiadne problémy a preto odporúčam pozitívne zhodnotenie. Ďakujem pekne. Žiadne ďalšie otázky? Dobre. Kto je za návrh spravodajcu? Ďakujem. Proti? Jeden. Zdržal sa. Schválené. Nemáme tu žiadne ďalšie, uh, žiadnu ďalšiu agendu, pokiaľ ide o budovanie politík. Správodaj, správa pána Alfonsiho, to som mal povedať na začiatku, toto bolo odložené. Pán Alfonsi tu nemohol byť, takže tým pádom sme vyčerpali našu uh, agendu rýchlejšie, ako som si myslel. Končím schôdzu, ale v sále zostanú koordinátori a spravodajcovia s príslušnými jazykmi. Takže pre tlmočníkov o 5 minút povieme, aké budú naše pracovné jazyky a prípadne vám, vás uvoľníme. Končím schôdzu.